udržateľný rozvoj, takže pán Lange dostáva slovo ako spravodajca. Vážená pani komisárka, kolegyne a kolegovia, s africkými štátmi sme rokovali dlho v prospech dohody o partnerstve a to tak, aby to dokázali podpísať, aby sa to dalo aj v parlamente ratifikovať. Želáme si to, pretože nám ide hospodársky rozvoj tých západných krajín v Afrike. Vieme, že mnohé tieto krajiny veľmi závisia od exportu a e, zatiaľ nie sú dostatočne podporované. Máme tam veľa asymetrických aspektov, mechanizmy zábezpeky. Je tu veľmi veľa takých citlivých oblastí, ktoré sme vyňali z dohody. Išlo nám o to, aby sme podporili tvorenie hodnôt. To je úplne jasné. A keď sa pozrieme, tak zo západnej Afriky asi 80 kakaových zrn ktoré konzumujeme, a iba 4 čokolády. Takže je jasné, že tam je potrebný nárast, pokiaľ ide o hodnotu. Keď sa pozrieme na západnú Afriku, tak tu sa vynárajú niektoré otázky eh, dlhodobého rozvoja, udržateľného rozvoja. Vieme, že konkrétne eh, pri zbere kakaových zrn pracujú deti a to je pravidlo. No viete, neviem si jednoducho predstaviť, e, že keď konzumujeme čokoládu, tak vlastne nepriamo podporujeme prácu detí. A z toho dôvodu sa musíme venovať otázke udržateľnosti v súvislosti so západnou Afrikou. No viete, je tu taká zvláštnosť pretože na jednej strane sme už uzavreli jednu dohodu o partnerstve, čo viac menej funguje, je to je Cariforum, teda dohoda, dohoda, kolega je tu expertom a práve pokiaľ ide o tú kapitolu udržateľnosti, Máme tam veľmi veľa pozitívnych odkazov, no a keď to porovnávame, pani komisárka, s touto dohodou so západnou Afrikou, tak je tam veľmi veľa bielých listov a preto aj tie otázky, ktoré kladieme, Čiže ako to bude fakticky s e, vykonávaním ľudských práv, práv e, zamestnancov, v tejto dohode CARIFORUM sa hovorí o jednotlivých ustanoveniach Medzinárodnej organizácie práce a tam sa tematizuje aj problematika práce detí. Nož a druhá otázka sa vzťahuje na konzultatívne grémium, ktoré by sa malo zriadiť. No aj tu v dohode chýba opis úloh čiže na rozdiel od dohody CARIFORUM. Teda, ako sa budú definovať úlohy, aké zdroje má vlastne toto grémium, ako vyzerajú tie jednotlivé postupy, zapoja sa tretie osoby, napríklad eh, konkrétne v tej dohode CARIFORUM je e, zapojené aj ustanovenie o Medzinárodnej organizácii práce. Čiže aj to súvisí s tou druhou otázkou. No a v tretej otázke ide principiálne o to, ako chce komisia teda aj DG obchod, aj mm, všeobecne chce dosiahnuť, aby občianské spoločnosti sa adekvátnym spôsobom zapojili a radi by sme tiež počuli, ako sa tieto prvky zakomponujú. Čiže keď pôjde o ratifikáciu EPASu, že budeme teda istí, že udržateľnosť sa zabezpečí adekvátnym spôsobom. Ďakujem pekne. Merci, Lange. Madame... Ďakujem, pani Lange. Pani Malstrem, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Oznámenie komisie z minulého roka obchod pre všetkých zdôrazňuje záväzok zabezpečiť to, aby obchodné dohody prinášali konkrétne výsledky vrátanie výsledky oblasti udržateľného rozvoja, aby v našich obchodných vzťahoch sa vždy presadzovali naše hodnoty a to platí aj pre dohodu o hospodárskych partnerstvách. Sú zakotvené v princípoch dohody z Kotonu, to znamená ciele udržateľného rozvoja, vrátanie socioekonomických a environmentálnych zložiek E, to je prierezová, e, prierezové právo. Takisto dohoda z kotonu ochranu ľudských práv a potom špecifické podmienky pre e, pracovné podmienky a ochranu životného prostredia. A tieto princípy budú formovať implementáciu dohody o, o hospodárskej dohody s Západnou Afrikou. A chceme zabezpečiť, aby EPA obstála v týchto ambíciách. Komisia bude venovať mimoriadnú pozornosť monitorovaniu tejto dohody, vlátanie aspektov udržateľného rozvoja, spoločne dohodnuté observatórium kritérium pre konkurencieschopnosť bude vyhodnocovať celkový dopad EPA dohody vrátanie e, toho, ako sú dosahované cieľe udržateľného rozvoja. Čo sa týka harmonogramov pre implementáciu EPA, je to dlhodobá dohoda Eh, v rámci ktorej sa robia pravidelné prehodnotenia každých 5 rokov, čo umožní strán pravidelne vyhodnoťovať dosiahnutý pokrok a riešiť nevyriešené problémy. A chcem zdôrazniť, že zo strany komisie budeme venovať mimoriadnú pozornosť ochrane ľudských práv, eh, pracovným normám a ochrane životného prostredia pri týchto kontrolách. V závislosti od výsledkov monitoringu a kontrol je možné prijať špecifické opatrenia. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na posúdenie, posúdenie implementácie implementácii EPA eventuálne návrh zmien čo sa týka otázok rešpektovania záväzkov definovaných ako základných prvkov tohto partnerstva, vrátanie ochrany ľudských práv a pracovnoprávnych vzťahov. Komisia využije nástroje a mechanizmy, ktoré má k dispozícii z dohody z Kotonu a to sa týka ako politického dialogu cez prímerané opatrenia až po alternatívu posledného útočiska, jednoducho stiahnutie zvýhodnenej pozície. Eh, monitoring je dôležitý. Komisia začala už prípravami e, pre prvé vytvorenie spoločného konzultačného výboru pod dohľadom EPA, ktorý, kde budú zastúpená občianská spoločnosť. E, v rámci EPA sa predpokladá aj finančná podpora tejto inštitúcie, vrátanie konzultatívneho výboru. Komisia vyčlenila finančné prostriedky e, v rámci Európskeho rozvojového fondu a v rámci nástroja pre partnerstvo. EPA jasne hovorí o tom, že konzultatívny výbor bude konzult kontaktovať s EPARADou alebo z vlastnej iniciatívy bude konať a bude príjmať odporúčania o všetkých veciach, ktoré spadajú e, pod EPA v rámci Rady EPA a implementačného výboru strany zvážia všetky veci, ktoré súvisia s EPA, ktoré budú upozornené, či už prípadné porušenie alebo iné veci, komisia zohľadní prínosy občianskej spoločnosti v rámci tých, tohto institucionálneho kontextu a bude e, zabezpečovať politické zmeny. Ak je to potrebné, chceme zabezpečiť, aby vo všetkých relevantných oblastiach EPA boli zohľadnené otázky udržateľného rozvoja. A my chceme samozrejme mať dobrú spoluprácu, efektívnu, e, efektívne presadzovanie a, a koherentnosť a Eh, angažovanosť aktérov v západnej Afrike. Bolo by veľmi dobré, aby Európsky parlament už teraz sa začal zapájať do príprav so západnou Afrikou pri vytvorení spoločného parlamentného výboru, ako náhle nadobudne účinnosť, pretože to bude kľúčový orgán na monitorovanie dopadu a efektívnosti EPA a bude to veľmi dôležité, aby sa to prepojilo na domáce reformy, aby sme sa zapájali do politického dialogu a bude to hodnotné aj pre nás na komisii, aby sme mali jasné, že ten dialog pri implementácii sa monitoruje. Ďakujem pekne a dúfam, že som e, zodpovedala na otázky pána Langeho, pani predsednička. Ďakujem. Takže prejdeme cez politické skupiny. EPP pán Gaspari na pol druhá minúty. Vážená pani predsedajúca, keď sa pozrieme na to, kde za posledné týždňa a mesiace e, odkiaľ pochádzajú tí ekonomickí utečenci v Európe, tak smerujú naše zraky e, vždy do Afriky. A práve to nám pripomína, že treba zlepšovať ich životnú realitu. Obchod samozrejme všetko neurobí nič, ani naše obchodné zmluvy všetko nebudú vedieť vyriešiť, ale minimálne môžu skromnou mierou prispieť. A tu by som si želal, aby sme čo najrychlejšie e, v čo najviac krajinách túto zmluvu presadili. Rád by som však e, vyzdvihol viacero e, vecí, ktoré už pomenoval pán Lange, tie sú iné v tejto zmluve, pretože to je e, zmluva, ktorá už je v platnosti. Prečo sú tu tie veci iné? Kto to vlastne e, inicioval? Je to otázka, či to bola e, európska rokovacia pozícia? Tie veci zapísať tak vágnejšie a nezáväznejšie? Alebo to boli snad naši partnery v Afrike, ktorí mali iné predstavy tieto ich predstavy samozrejme musíme e, zohľadniť a takéto zmluvy môžu spúdiť do platnosti, keď súhlasia obe strany, nie len keď jedna dominuje tú druhú stranu. Potom by ma tiež zaujímalo, či tento týždeň pani komisárka využije tú možnosť, predsa v stredu tu bude nigerský prezi- nigerijský pre- prezident, a to by bola možnosť e, hovoriť o perspektívnom prístupení alebo podpore tejto zmluvy z ďalšie, zo strany ďalšej africkej krajiny. Bola by to dobrá možnosť. Ďakujem. Teraz pani Curtin Darling za socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne. Minulú jeseň, pani komisárka, ste e, e, informovali o novej politike v oblasti obchodu Trade for All, teda Európskej únie hovorilo sa o jednotlivých zmluvách, ale napriek tomu dnes tu diskutujeme o obchodnom dnej dohode so Západnou Afrikou, kde trvalo udržateľný rozvoj išiel na bočnú kolej. Ľudské práva, kvalita práce, implementácia je kľúčová, systematické zapájanie občianskej spoločnosti je rozhodujúce. V tejto zmluve e, nám chýbajú nástroje, aby sme tieto práva e, uviedli do reality, e, do praxe než že by boli iba na papieri. Toto jednoducho musíme e, nakopnúť. Preto EÚ v svojich obchodných dohodách za posledné roky e, sa to snažilo zakotviť. E, chceme vyvážený vzťah a vzájomnú dôveru a rešpekt s západafrickými krajinami. A tu je dôležitá miera monitoringu taká, akú máme pre zvyšok sveta. Potrebujeme tu zlepšenie. Na minútu teraz má za EKR slovo pán Gerike. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem e, výboru INTA za túto iniciatívu. Pripájam sa k tomu. Viete, je veľmi veľa tvrdých politikov a tí sú vo všetkých politických skupinách. Tí to neradi počúvajú aj hospodárstvo a obchod potrebujú fair play, nie iba futbal. My totiž e, hovoríme o spoločenstve hodnôt. Pre mňa ako otca a kresťana je to dôležité. A preto chcem povedať, spravme všetko, aby sme v tejto dohode, aj v iných dohodách dokázali zabezpečiť fair play. Vytvorme novú generáciu dohôd, ktoré budú férové. V prípade, ak si to všetci želáme, tak to určite dokážeme. Merci, Ferreira, pour une minute, pour la Na jednu minútu. Komisárka, musíme hovoriť jasnou rečou. Rokovania ktoré nazývame partnerstvom, sú dohodami o voľnom obchode. Už viac ako 10 rokov sa o tom rokuje. Totiž africké krajiny ich nechceli podpísať. A chránia tieto štáty, ktoré neaplikujú a nechcú mať naše hodnoty a v konečnom dôsledku z toho bude iba nová vlna chudoby, ktorej budú potom všetci čeliť. Viete, je to tak, že iba na veľmi silný nátlak Európskej únie tieto krajiny začínajú pomaly uvažovať o tom, že budú dodržiavať podmienky, no možno, že je to zlé svedomie niektorých ľudí. Eh, Madame Keller. Ja chcem povedať, že ľudské práva musia byť jadrom stratégie, ale otázka, ako to dokázať. A ja si myslím, že v tejto dohode sa nám nepodarilo dospieť e, to spojenie medzi ľudskými právami. Totiž tá podstatná doložka, o ktorej ste hovorili, ako zabezpečiť, že sa táto možnosť využije dobre, monitoring, monitoring často e, nezafungoval na to, aby sme zabezpečili ľudské práva. Čiže otázka je, ako zabezpečiť, že to budeme mať ľudské práva v tejto dohode. Čiže čo sa bude aplikovať a že dôjde ku sankciám v prípade, ak sa ľudské práva nebudú dodržiavať. Nemáme kapitolu o udržateľnom rozvoji ale ja som veľmi rada, že som počula vaše návrhy, ako sa bude, aká bude možnosť sankcionovania v prípade nedodržiavania ľudských práv. Pán Fierler na 1 minútu 30. Ďakujem pekne. Viete, oponenti často hovoria o tejto dohode, ako keby Európska únia nutila tieto krajiny k podpísaniu dohody. Viete, to, čo my tu dnes chceme dosiahnuť, je jednoducho pomôcť africkým krajinám. Ale sa počujeme tu tiež, že tieto africké krajiny nie vždy chcú podpísať tieto podmienky. A predsa nám ide o to, aby sme bojovali proti chudobe v týchto krajinách. Ale je tu jedna otázka. Ehm, má byť Afrika bohatšia, alebo má byť chudobnejšia? budú, budú bohatší, ak e, podpíšu túto dohodu. Ja teda verím v, e, tomu, v tento pozitívny účinok takejto dohody. Už ste mali slovo, takže teraz e, dostane slovo pán Martin na minútu. Ďakujem pekne, pán predsed, pani predsednička, ak tu správne zaznelo, bol som spravodajcom pre Carifor. Uh, MIPA, ehm, takže môžem to porovnať s ďalšími EPA. A ak sa to vôbec dá porovnať, eh, tak pani komisárka sama povedala, eh, že táto dohoda jednoducho neobstojí. Čo sa týka sociálnych a environmentálnych noriem, ak sme mali v Kariform, v západnou Afrikou, tam sa skôr odvolávame hlavne na kotonu, ale všetci vieme, že eh, kotonu dohoda E, prestane platiť a potom nevieme, ako potom bude EPA vymožiteľné v budúcnosti. Rád by som vedel viac o tom, ako to vníma komisia, e, keď vyprší platnosť dohody z Kotonu, aký to by mať dopad na dohodu EPA s západnou Afrikou. Dobre, monitoring doteraz úspešný nebol, ale vy tam to, že komisia sa zavezuje, aby monitoring bol náležite financovaný, funkčný a že budete reagovať na tie správy, ktoré pripravia, pretože v minulosti tomu tak nebolo, ale máte pravdu, že ak budem mať aktívnu monitorovaciu skupinu, mohol by to znamenať skutočný pokrok. Pani Arena v rámci voľnej rozpravy, jedna z prvých dvoch rečníčok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám tri otázky. Prvú položil David Martin. Tá sa týkala odvolávky na dohody z Kotonu a odvolávky na dohody v západnej Afrike. Tam sa hovorí o tom, že teda hovoríme o relevantných ustanoveniach z Kotonu. Už keď hovorí o relevantných ustanoveniach, to si myslím, že to má špecifickú právnu interpretáciu a navyše, keď dohoda z Kotonu za chvíľu prestane platiť, aký bude mať právny základ na to, aby sme presadzovali dialog a sankcie. Druhá otázka, aký je prínos pre africké krajiny medzi krajinami Afriky západu 12 zo 16 štátov E, e, sú tam iba tri krajiny, ktoré sú SPG. V roku 2012 sa už tento vypočítal rozdiel medzi dvoma režimmi a v tejto e, štúdii vyplynulo, že pre veľkú kra- časť krajín sú fiškálne straty väčšie ako zisky, čiže aká výhoda pre Afriku. A tretia otázka, Nigéria, ktorý je veľký odporca momentálne. Chápem, prečo odporcom, pretože e, to ide o 6 miliard straty na rozpočte, takže ako by ste reagovali na odpor Nigérie? E, pani Marias, na jednu minútu takisto. Keď sa pozrieme na e, rokovanie o partnerských dohodách s týmito krajinami, e, treba splniť určité podmienky. Je potrebné, aby bol rozvoj trvalo udržateľný. Spolupráca krajín regiónu je nevyhnutná. Iba tak môže dojsť k rozvoju. My nebudeme mať toľko utečencov, ktorí budú smerovať do Európy tým pádom bude zmier a pokles konfliktov to je určite druhý želateľný výsledok, aby sa zamedzilo týmto utečeneckým tokom. Na druhej strane jednoducho musíme sa zaoberovať otázkou dodržiavania ľudských práv, pretože máme tu porušovania a musíme nevyhnutne trvať na tom, aby to e, nebolo opakované. Teraz sa vraciame po procedúre spontánnych e, prejavov k pani komisárke. Ďakujem. Obchod je rozhodne veľmi dôležitým nástrojom na boj proti chudobe e, z rozvojov, v kombinácii s rozvojou pomocou naozaj môže prispieť k zlepšeniu životných podmienok, k vytváraniu pracovných miest a možností EPA, e, dohody o obchodnej spolupráci sú asymetrickým nástrojom my nežiadame od týchto krajín e, AKT, aby sa otvárali rovnakou mierou, pretože my vieme, že určité sektory sú veľmi zraditeľné, e, e, musí tu byť výrazné postupné otváranie. Hovorila som s mnohými zainteresovanými z Nigérie. Samozrejme, tá by mimoriadne mala prínos práve kvôli ekonomickým problémom pomôcť diverzifikovať ekonomiku, aby sa E, im pomohlo rozvíjať pomoc tak, aby vedeli, mali štandardy a kvalifikácie, aby sa podporila i regionálna integrácia, pretože to je veľmi dôležitá časť, tiež rozvojová dimenzia s kolegom Mimicom pr- pracujeme na tom, tejto oblasti, bude tu veľa rozvoje pomoci v e, oblasti Eh, ekonomických partnerstiev. Ľudské práva sú kľúčom pre naše dohovory. Samozrejme, že súhlasím s pani Keller. Mohli sme urobiť i viac v budúcnosti. Nie je to vždy ľahké, ale hľadáme cesty. Cestou pre EU je e, začínať dialog, nie sankcie. Ak začnete sankciami, tak tí, ktorí trpia, nie sú tie režimy, tie e, politické špičky, nie. Sú to Eh, obyčajní ľudia. Treba teda vytvárať rôzne fóra, komunikovať s občianskou spoločnosť. Je tu možnosť sankcií, ale je tu ešte veľa krokov, ktoré možno prijať. Naši africkí partnery neboli pripravení ísť až tak ďaleko, ako sme to chceli my. Je to vecou eh, jednania, preto je tu tá doložka, kde sme sa dohodli, že sa pozrieme, či môžeme ísť i ďalej. V každom prípade budeme sa snažiť venovať osobitnú pozornosť implementácii monitorovania, aby sme riešili e, ľudské práva, e, environmentálne práva. A Európsky parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Kotonu naozaj pán Martin vyprší a snažíme sa pozrieť, čo budeme robiť potom. E, ustanovenia v Kotonu však budú naďalej platné a princípy sa nebudú meniť, čokoľvek sa udeje z kotonu. V kotonu tiež máme e, možnosť monitorovania dialogu o ľudských právach a tak ďalej, takže my veríme e, e, v tých našich kontaktoch s krajinami AKT, dnes sme hovorili, dnes hovoríme o západnej Afri- Afrike, mnohé iné jednania sú však už skoro uzavreté. To v partnerstvách je bežné, bude to určite prínosom nielen pre Západnú Afriku, ale i pre ďalšie krajiny AKT, aby sme vytvárali nové možnosti, rast, pracovné miesta a určite tiež možnosti e, e, trvalo udržateľného existovania rodín a regiónov, čo bude mať určite dopad i na regionálnu integráciu, čo si čo v tejto oblasti určite tiež chýbalo. Ďakujem. Ďakujeme. Tým je uzavretá.